Aby bolo vždy v záujme občanov EÚ. Toto boli teda informačné e, body. Zápisnica zo 6. maja 2010 bola sprístupnená vám všetkým. Máte nejaké pripomienky? Nevidím nikoho, kto by sa hlásil o slovo, takže tým považujem zápisnicu za schválenú. Vážené <clears throat> dámy, vážení páni, pán Mauro, Pán Mario Mauro. Ďakujem, pán predseda. Chcel som pripomenúť jednu vec. V Afganistane dnes predpoludním došlo k nehode. Počas atentátu zahynuli dvaja eh, vojaci z regiónu Udine a my v tomto regióne máme naozaj závažný mandát a náš parlament sa pripája k vysloveniu sústrasti pozostalým a rodinám vojakov. Ešte o, pana, e, o głos pana Pitelle. E, pán Pitela sa takisto prihlásil o slovo. Podpredseda Pitela. Ďakujem, pán predseda. Ja som požiadalo slovo na jednu minútu, aby som povedal to isté, čo povedal práve pán Mauro. Ja teda podporujem to, čo povedal on. Vyslovujeme sústrasť e, všetkým pozostalým. Myslím si, že toto podporí celý parlament. A chcem povedať, že Máme hlboký súcit s vojakmi, ktorí dnes predpoludním zahynuli. A takisto vyslovujeme našu solidaritu všetkým rodinám týchto vojakov a takisto chceme, aby Európa zabezpečila, aby operácie na udržanie mieru boli efektívnejšie a aby sa realizovali v okolnostiach väčšej bezpečnosti. Ďakujem. Pán Pitela, hovorí predseda, chcem obom kolegom poďakovať za to, že upozornili na túto udalosť. Je veľmi dôležité, aby sme premýšľali nad násilím, ktorému sú vystavení vojaci v aktívnej službe v Afganistane, pretože sú tam v mene občanov EÚ. Je bežné, že nad takýmito udalosťami e, sa zamýšľame, pán Fanoden, pán predseda. Keď si pripomíname naše straty v Afganistane, mali by sme pamätať aj na to, že takmer každodenne E, prichádzame aj o britských e, vojakov, ktorí e, bojujú alebo ktorí vykonávajú svoje funkcie počas misie v Afganistane. Takže samozrejme chceme vyjadriť sústrasť rodinným príslušníkom všetkých našich vojakov bez ohľadu na e, štátnu príslušnosť. Áno, máte pravdu, hovorí e, predseda, e, súhlasím s tým, čo povedal pán Van Orden. Myslím si, že v tomto sme jednotní, všetko sú to Európania, ktorí nám v boji proti terorizmu pomáhajú aj v boji proti násiliu na celom svete. Všetkých z nás zastupujú. Monsieur le Président, je Pán Henning, pán predseda, myslím si, že je normálne, aby sme vyjadrili o poctu takýmto ľuďom, ktorí e, zahynuli počas práce. Sú e, mnohí ľudia, ktorí e, denne ohrozujú svoje životy počas práce a preto je nutné, aby sme zabezpečili dobré pracovné bezpečnostné podmienky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ešte e, mám jednu dôležitú vec, ktorú som chcel spomenúť.